Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 e, Zápisnica zo zasadnutia zo 16. júla bola rozdaná. Máte ten dokument e, pred sebou. Máte prosím nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Nevidím, že by sa niekto hlasil o slovo, to znamená, že zápisnica je prijatá. Ma... Partii Európska ľudová strana má upozorniť, prepačte, pardon, opravil sa rečník. Władze belgijskie poinformowały mnie o powołaniu pana Jean-Claude. Prepačte, belgické orgány ma upozornili, že Jean-Claude Marcou bol vymenovaný do e, pozície, do pozície, ktoré nie je kompatibilné